o tabak a dohody o e, tabaku, takže poprosíme pani komisárku Georgievu, aby sa vyjadrila. Nech sa páči. Uh, thank You, mr president Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené poslanky, vážení poslanci, pán pekne parlamentu za pozvanie, aby som tu e, predstavila vyhlásenie komisie, pokiaľ ide o dohody o tabaku. Tieto dohody boli predložené s podporou Európskeho parlamentu, pričom chceme bojovať proti pašovaniu cigariet. Prvá dohoda bola podpísaná v roku 2004 a tak e, ako vtedy aj dnes Európsky parlament e, bol a je našim veľmi dôležitým e, spojencom v tomto boji proti pašovaniu cigaret, čo je trestný čin, ktorý vlastne odoberá peniaze z našich rozpočtov. Údaje poznáme, približne 10 miliard eur každý rok sa v úvodzovkách stratí kvôli práve pašovaniu. Dopad je v prvom rade na naše členské štáty, ale sekundárne aj na rozpočet EÚ. Aby som eh, to dala do istej perspektívy, našich 28 členských štátov v roku 2013 eh, malo fiskálny alebo daňový príjem z legálnych eh, predajov cigariet na úrovni 90 miliard eur, čiže vychádza z toho, že približne 10 toho príjmu e, vlastne o neho prišli a to boli peniaze, ktoré by boli na prospech e, ich e, občanov, ale kvôli pašovaniu teda tieto peniaze neboli vybrané a tým pádom je to veľmi výrazný dopad. A samozrejme je tam istý dopad aj na naše politiky v oblasti verejného zdravia, na legislatívne obmedzenia v EU a takisto aj na ceny. Vlastne tie ceny sú nastavené tak, aby e, ľudia nefajčili a aby boli teda chránení e, pred cigaretami, najmä e, mladí ľudia. Nezákonné alebo nelegálne tabakové výrobky, pokiaľ sú k dispozícii, to znamená, že práve mladí ľudia si ich začnú kupovať za tieto vlastnejšie peniaze. A takisto pašovanie cigariet je jeden veľký zdroj príjmov Eh, pre organizovaný zločin. A ako dobre eh, viete, prijali sme novú ruskú agendu eh, pre bezpečnosť teraz v apríli a chceli sme v rámci tej agendy bojovať proti organizovanému zločinu a tam teda patrí aj pašovanie cigariet. A teda tento boj proti nemu. Ruský parlament výrazne podporil to, aby tento boj sa dostal na celosvetovú úroveň. Prečo? Lebo pašovanie cigariet je globálny jav a teda vyžaduje si aj celosvetové globálne riešenie. Momentálne tu máme protokol k rámcovému dohovoru eh, VTO o kontrole tabaku a teraz eh, začiatkom maja sme na komisii prijali eh, návrh, aby sme ratifikovali tento dohovor. Ale samozrejme tá ratifikácia istý čas bude trvať. Zatiaľ z tých minimálnych požiadaviek 40 ratifikácií, ktoré sú potrebné na to, aby protokol vstúpil do platnosti, máme iba 7 ratifikácií dosiahnutých. A aj keby sme dosiahali týchto 40 e, požadovaných ratifikácií, nevieme, či e, kľúčové E, krajiny tranzitné napríklad e, ten protokol aj e, podpíšu. A my na komisii veľmi citlivo vnímame práve podporu toho, aby práve tieto krajiny boli tie, ktoré by ten protokol mali ratifikovať včas. A chceme samozrejme, aby aj smernica o tabakových výrobkoch bola včasne implementovaná, ale táto smernica nebude zohrávať dôležitú úlohu, alebo nemôže zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o e, zabraňovaniu e, pašovania cigariet z mimo, e, z územia mimo EÚ. A práve preto máme tu isté obmedzenia, pokiaľ ide o to, aké dlhodobé riešenia by sme mohli my prinašať v rámci iných nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Napríklad e, to sú aj tie e, dohody e, protipodvodové antifraud agreements s veľkými tabakovými firmami, s firmou Philip Morris International, to sme už podpísali. Je to dohoda, ktorá vyprší v roku 2016 a v rámci tejto dohody boli napríklad nástroje ako track and trace, due diligence, teda aby ste vedeli, komu predávate, aby ste tieto informácie dali k dispozícii a takisto aj e, boli tam nástroje v rámci boja proti praniu e, špinavých e, peňazí. 90% z tých financí, ktoré film Morris International zaplatil v rámci tejto dohody, tie peniaze šli teda do členských štátov. Je to dohoda, ktorá je právne záväzná, má zmluvný charakter a teda má tam prvky, ktoré by neboli ľahko k dispozícii iba čisto e, na základe legislatívy. Napríklad e, je tam e, možnosť zhabania platieb aj bez toho, aby bola dokázaná nejaká chyba a tým pádom to je ďalšia motivácia dodržovať túto zmluvu. A komisár Šemeta už informoval Európsky parlament, že Mali sme z e, PMI aj nejaké stretnutia, tak ako si to e, dohoda vyžaduje a v rámci toho PMI e, prejavili záujem, aby sme diskutovali o predlžení tohto, tejto dohody a nad tým rozmýšľame aj my. Vieme dobre, že tie vlastné cigarety, nie tie veľké, o tých veľkých firm, tie sú najviac rizikové aj pre našich eh, občanov, takže rozmýšľame nad eh, predlžením tej dohody, ako som povedala, a možno aj v rámci toho regulačného rámca, ktorý máme, eh, by sme zvažovali, ako k týmto dohodám pristupovať do budúcna. Vyhodnocovanie za pár týždňov budeme mať hotové a potom ho dáme k dispozícii aj parlamentu, aj verejnosti. Sú isté fakty, ktoré sú Jasné, to síce hlavný cieľ dohody s PMI je, aby sa znižovala prítomnosť pašovaných e, cigariet na trhu EÚ. Teda tento cieľ sa nám podarilo splniť. V roku 2006 do roku 2014 objem nezákonných e, produktov PMI, ktoré zhabali členské štáty, e, tento objem teda sa znížil o 85%, čo je oveľa dynamickejší teda pokles, ako sú všeobecné trendy na trhu. Momentálne rozmýšľame, aké budú ďalšie e, kroky v rámci e, tejto témy, e, pričom v prvom rade chceme bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s cigaretami, alebo teda sabakom vo všeobecne. A v prvom rade chceme konať tak, aby to bolo na prospech našich občanov. V tom, to je náš hlavný cieľ, ináč sme otvorení rôznym postupom. A samozrejme, preto sme zvedaví aj na, vaš, na vaše názory, na vaše vstupy. Budem vás e, vždy informovať o ďalších e, krokoch v rámci tohto nášho mm, rokovania s PMI. Viem, že je to citlivá záležitosť. Takže ďakujem veľmi pekne a vidím, že tu je aj e, pán kolega, kolega Gajer, E, prepačte, nebol som si istá, ako sa to vyslovuje, ale v každom prípade chceme sa vám, e, zeleným, poďakovať, <laughs> respektíve, prepačte, kde sú zelení, tu ste, pre, ospravedlňujem sa. Tak skupine zelených sa chcem poďakovať e, za tú spoluprácu. E, prepačte, že som sa e, takto pomýlila, e, už som mala skončiť asi skore, ale v každom prípade chcem vám poďakovať za vašu snahu, tak. V každom prípade to potom vyriešime. Ďakujem pekne, e, pani komisárka. A ďalej vystúpi pán Sarvama. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať za to, že ste spravili to, čo momentálne zase je pre vás možné dosiahnuť. Ceníme si že ste sem do parlamentu prišli, že máte vyhlásenie, pokiaľ je o tú e, dohodu medzi členskými štátmi EÚ a veľkými tabakovými firmami. Ale myslíme si, že rokovania medzi komisiou a tabakovými firmami by mali byť otvorenejšie, transparentnejšie my sme mali prístup e, k tým dokumentom v takej bezpečnej e, e miestnosti e, počas obdobia pár hodín a to sa stalo až potom, čo sme mali korešpondenciu s vašim predchodcom, tá bola dosť frustrujúca a vyžadovalo si to úplne povedané špecializovaného právnika, aby sme mohli vôbec rozumieť, čo je v tých dokumentoch napísané. A teraz čakáme na vyhodnotenie zo strany komisie, aké sú výhody tej súčasnej tabakovej dohody s firmou Philip Morris International e, v najbližších týždňoch, ako ste vypovedali. Ale myslím si, že by sme mali ísť ešte ďalej. Je veľmi dôležité, aby to, akým spôsobom e, tie rokovania prebiehajú, aby ten spôsob sa zmenil. Európsky parlament by prinajmenšom mal byť informovaný o tých prebiehajúcich diskusiách a nie až po tom, čo všetko čo, čo teda všetko sa už e, vybaví a uzavrie. A ešte lepšie by bol, keby ste nás aj prizvali e, k tým diskusiám ako pozorovateľov, aby sme monitorovali, e, či naozaj je dobre predlžovať takúto dohodu, aké sú dôvody takéhoto prípadného predlženia, čo by to mohlo priniesť pre nás v EU. Ide tu o peniaze našich daňovníkov a ľudia majú častokrát pocit, že nemajú dosah na túto tému, ktorá je veľmi dôležitá práve pre nich ako majú byť daňovníci reprezentovaní, ak dokonca ani len parlament e, nie je informovaný o týchto rokovaniach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani Ayala Sender. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani komisárke. Ehm, mali sme tu dlhšiu stret, dlhšie stretnutie s teňovými spravodajcami e, za zatvorenými dverami, aj za to, že ste dnes prišli. Samozrejme, my chceme bojovať e, s, e, s falšovanými tabakovými e, produktmi, s nelegálnymi produktmi. Ako ste vypovedali, striacajú sa obrovské peniaze, to sú miliardy eur, o ktoré prichádzame. E, okrem toho je to prepojené s rôznymi e, trestnými aktivitami a samozrejme, pokiaľ nevieme kontrolovať e, obsah daného produktu, pokiaľ je to kontraband, tak e, je to riziko aj pre verejné zdravie a v kontexte e, našej krízy to predstavuje riziko pre našich občanov. tie e, dohody mali viesť tomu, aby sa dalo bojovať na globálnej úrovni e, proti e, takémuto pašovaniu tabakových výrobkov. A samozrejme ešte to nie je celkom uzavreté, ale chceli by sme, aby tie diskusie prebiehali úplne e, transparentne, pokiaľ ide o to, čo e, sa deje, ako sa rokuje, aké sú výhody alebo nevýhody takýchto dohôd, či sú užitočné alebo nie, aby hlavne nevznikali nám ešte väčšie e, škody a z hľadiska rozpočtového, aby sme mali jasné kritéria a podmienky. Samozrejme, treba bojovať proti pašovaniu e, výrobkov e, tabakového typu. E, je veľmi dôležité, aby to prebiehalo na celosvetovej úrovni, ale my ako skupina chceme, aby sme mohli sledovať rokovania komisie s tabakovými firmami, tak ako v tej dohode je to aj napísané, teda aby to bolo celé transparentné a hlavne aby nevznikali nejaké nové E, školy. My nechceme v, takomto, v takomto krizovom období proste e, umožňovať takéto nezákonné výrobky a ich e, prístup na naše trhy. Je to naša povinnosť, ktorú máme voči našim občanom a v prvom rade chceme uchovávať fyzické zdravie našich občanov, ale takisto ekonomické zdravie našich občanov, takisto v Európskej únii. Mulțumim. <clears throat> Doamna Dlabaiova pentru două minute. Teraz pani Dlabajová, dve minúty. Vážený pán predseda, milá pani komisárka, e, dnešná téma je odvetvie, ktoré je veľmi citlivé až e, kontroverzné a také sú tiež s ním spojená regulačné pravidlá a e, hlavne v poslednom období neexistuje všeobecná spoločenská objednávka na to, aby toto odvetvie rastlo a preto prístup k nemu je hlavne restriktívny, naviac spojený so snahou pokryť negatívne externality spojené so zubným dopadom na zdravie obyvateľstva. Na druhej strane tomuto odvetviu prisudzujeme istú legitimitu a po e, splnení podmienok e, isté reštrikcie aj od neho očakáme dodržiavanie trhových pravidel a predovšetkým aj voľnú súťaž. A okrem toho toto odvetvie je nositeľom nemalých zdrojov príjmu vo verejných financiách. Skúbiť tieto tri uhly pohľadu e, do jedného regulačného rámcu nie je jednoduché. V súčasnosti majú regulačné pravidlá istú zavdenú podobu, ktorá v zásade zodpovedá momentálnej spoločenskej potrebe. Nie sú však bez chyby a sú nutné isté parametrické zmeny, ktoré by posilnili eh, ich eh, funkčnosť. A eh, možno spomenúť tieto tri. Poprvé, nastavenie spravodlivého a transparentného spôsobu rozdielania prostriedkov získaných na základe pokut vybraných od kľúčových tabakových výrobcov. Po druhé, posilnenie transparentnosti a zledenosti dohodu zatvorených medzi komisiou a štyrmi hlavnými výrobcami s ohľadom na ich obsah a časovú platnosť. Je e, legitimné položiť otázku, či tieto štyri dohody majú reálnu schopnosť minimalizovať daný problém a prečo majú m, mm, tieto rôzne lehotu platnosti a o ich základných bodoch by tiež mala existovať informovanosť. Takže od vás, e, pani komisárka, požadujeme otvorenosť. Po tretie, nekalé prejavy Obchodovania s cigaretami sa týkajú ďalších javov, ktoré vôbec nie sú e, týmito dohodami postihnuté a pre niektoré členské štáty predstavujú zásadnú deštrukciu trhu. A to príliv e, cigaret z obvykle nízkej kvality, ktoré sa predávajú mimo oficiálne trhy a dodávané e, sú z tretich štátoch, hlavne v perifériách EÚ. Restrikcia týchto obchodov je tiež potrebná, pretože jej dopady sú ešte zubnejšie ako v predchádzajúcich prípadoch. A blue card Ďakujem Ďakujem. Teraz je modrá karta. Prijadme, prijímate ju? Sony. Od pána Sonyho? A prijímate ju? Isto Sony. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som eh, pozorne um, počúval e, vysvetlenie môjho kolegu, ale moja otázka je všeobecnej povahy. A to, že keď hovoríme o tomto boji, e, ktorý komisár spomenul, e, je to o peniazoch. Nie je to nič iné. Sú to peniaze z hľadiska vláda, z hľadiska zločincov. No myslíte, že terajšia politika EÚ je primeraná na to, aby sa um, zabraňovalo budúcej trestnej činnosti? Ďakujem vám, pane kolego. Ďakujem, pán kolega. Ako ste správne spomenuli, tá kolegová tá politika teraz nie je adekvátna a som presvedčená, že sú potrebné um, parametrické zmeny. Spomenul som len uh, tri, ktoré vidím ako dôležité, ale uh, o tých zmenách by sme mohli hovoriť viac, keď sme mali uh, viac času. Takže ja som za to, aby nastali zmeny v tej ďalšej politike a tieto boli v nej obsiahnuté. Mulțumim. Domnul De Jong, 1 minút 30 sekúnd. Teraz pán De Jong, minútu 30. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, pán komisár, za vysvetlenia. Myslím si, že e, Pašovanie je určite vec, e, ktorú musíme dostať pod kontrolu, ale problém je, že pôvodná spolupráca, ktorú e, doteraz máme s tabakovými firmami, pochádza z justičnej strany a Teraz po rokoch neskôr e, vidíme, že je tu lobby, tiež je smernica o tabaku a boli to konanie proti Európskej komisie vo veci tej smernici. E, toto nie sú milí ľudia a samozrejme sú e, zdravotnícke organizácie do toho zapojené, ale nedá sa paušálne zaobchádzať s týmito ľuďmi rovnako ako zaobchádzame s inými firmami. Takže máme presné pravidla, ak e, príjmeme niekoho z tabakového priemyslu, musíme to ohlasiť a musíme uviesť, že aký materiál sme dostali a o čom sme hovorili. A komisia má kontakty s tabakovým priemyslom. Je to veľmi citlivé a um, máme povinnosť uverňovať e, tieto informácie e, nielen e, nám, ale aj občanom. Musíme vedieť, čo dostávame od tabakového priemyslu a európske občania musia dostávať tieto informácie. Teraz pán Stas, minútu 30. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Dohoda Felipe Morris je tu na to, aby sa bojovalo proti pašovaniu tobaku, ale je to um, British American Tobacco, Imperial Tobacco a ďalšie firmy, ktoré sú do toho zapojené a ľudia hovoria o stratách DPH um, v rádovo 10 miliardách eur a v parlamente vieme, že je rastúca kritika proti tejto dohode prípad ale jej nepomohol a prípad mi sa opäť nepomohol. On sa stal um, pracom v právnickej firme, ktorá pracovala v jednej z tých tabakových firiem a je to lobby, ktorá bola zapojená do príjmania tabakovej smerice. Ale potrebujeme transparentnosť a potrebujeme dokumentáciu o dohode o tabakov. Pán Sarm to povedal. Potrebujeme to riešiť ináč. My to robíme nedostatočne. Začali ste diskusie s PME a PMI a to nie je o predstavenstve. Tento článok 5.3 dohovoru o diskusiách s PMAII. A otázky sú, otázka je, či sú tieto dohody užitočné. Veľmi som zvedavý na to, aby som sa dozvedel, aký bude obsah tých nových dohôd. Teraz pán Sany na jednu minútu. Či tedy Ďakujem, pán predseda. Eh, európsky občania eh, nevedia o tom, že členské štáty v posledných desiatich rokoch dostali 2 miliardy eur od výrobcov tabaku na to, aby bojovali s falšovaním cigariet. A tiež nevedia o tom, že veľká miera falšovaných cigaret pochádza priamo od tých firiem, od výrobcov. A tiež nevedia o tom, že v roku 2000 Európska komisia Urobili isté právne kroky proti Philip Morris, ktoré však neskôr boli skončené v roku 2004. A ako náhle táto firma odsúhlasila, že za 12 rokov nalé do EÚ 1 miliardu eur. A občania to nevedia, nevieme to ani my, ako členské štáty utratili tieto prosvedky. No, a proti tomu vieme veľmi dobre, že e, tabakový dým potrebuje druhú hlavnú príčinu smrti v EÚ a je to príčina, ktorú možno ktorý možno ľahko zabraniť. Na celom svete zomrie e, veľké množstvo ľudí a tiež aj u nás v Taliansku, takže keby členské štáty prestali príjmať tieto prostriedky a prestali by predávať e, tento tabakový dým, bolo by to asi lepšie. Kole... Teraz na tu, ďalší kolega. Kontrabanda. Kolegovia, pokiaľ ide o pašovanie, tak toto pašovanie je priamým dopadom európskej politiky. Je to možné kvôli šengenským dohodám a najmä kvôli zrušeniu vnútorných colníc. Schengen spôsobil explóziu pašovania tabaku, takže vy ste priamo zodpovední za túto situáciu. Niektorí ľudia chcú Schengen, Schengen 1, Schengen 2 vo Francúzsku, ako vieme, ako hovoril Nikola Sarkozy. No ja by som povedal, že pokiaľ chceme zastaviť pašovanie, tak musíme e, ukončiť Schengen. Ani nie Schengen 1, ani Schengen 2. Ďakujem. A un e, blue card. Prijímate modrú kartu? Partea domnului Schwab. Pána Schwaba, prijímate? Ďakujem, pán predseda. Pán kolega Ferran, viete o tom, e, potom ako e, ste v vašom vystúpení sa na Schengen, že e, pašovanie cigariet sa vzťahuje na voľný pohyb tovarov, ale Schengen sa vzťahuje na voľný pohyb osôb. Asi ste mysleli niečo iné. Kolegovia, nedošlo k žiadnemu zmetku. Myslím si, že dnes, pokiaľ nenastavíme opätovne princípy vnútornej politiky, čiže to, aby samotné európske členské štáty zabezpečovali svoju bezpečnosť a policiu, tak nikdy neukončíme problém pašovania. Dobrý. Ma... Uh, Ďalšia e, otázka prostredníctvom modrej karty od pána Laviu. Akceptujete? Oui, monsieur le président. Áno, pán predseda. E, kolegovia, hovorili ste tu o Schengene, upresnili sme vám že to nie je celkom e, otázka kompetencií Schengenu. Avšak existuje krajina, ktorá sa volá Veľká Británia a tá nie je v Schengene. A vy si myslíte, že tam nedochádza k pašovaniu cigariet v Británii, aj keď nie sú členom Schengenu? Ja si myslím, že e, váš prejav nie je celkom koherentný. Oui, enfin, monsieur Lavrio. Pán Lavrio, ak sa prikláňate k Európe, ktorá zakáže alebo ukončí všetky legálne prostriedky na kontrolu pašovania tabaku či ďalších typov pašovania, napríklad ten problém, ktorý sa odohráva v Stredozemnom mori, pokiaľ jednoducho nepochopíme dôležitosť otázky suverenity jednotlivých členských štátov, eh, musíme proste riešiť politiku, ktorá bude štáty posilňovať. Um, ehm, Domna Gresle, do minúty. Ďakujem pekne, pani Gresle. Pán predseda, pani podpredsednička, kolegyne, kolegovia, dnešná rozpráva eh, je eh, krok vpred a eh, vítam, že komisia sa konečne verejne vyjadrila po všetkých tajnostiach, ktoré sme zažívali 2-3 roky pri tejto téme. Dnes je otvorená sa otázka, že aké výsledky prišla tá doterajšia dohoda. My sme touto dohodou potlačili Ehm, pašovanie eh, tých eh, produktov, ale táto teda eh, nie je dohodou proti podvodom a otázka je, čo vlastne je. Potom je dôležitá otázka. Dokumenty, ktoré sme videli a ktoré ja som videla, ešte ukazujú veľké medzery v dodávacom reťazci tabakových výrobkov a tie systémy nie sú zabezpečené proti podvodom a ehm, nie som si stačí či Olaf naozaj tlačil na to, aby to zmenil. A ja si myslím, že to značame s oslov trpedlivosťou a vy ste správne poukázali na to, e, že Elizabeth white e, pre nás sú najväčšie problémy a E, tam, e, kde ide o to, v Kaliningrade alebo v Číne, kde sa to deje, e, tento úrad vôbec nie je pripravený a kolegovi z Národného frontu chcem povedať, že keby s tým Schengen niečo mal spojené, tak spoločné, tak na mnohých miestach na svete by to vôbec nebol problém. Chcem to na tom, že všetky doklady, ktoré nie sú obchodným tajomstvom o um, track and trace a nového customer, boli zverejnené a to je veľmi dôležité, aby sme mohli uh, históriu eh, tej tabakovej dohody eh, vyhodnotiť. Eh, my potrebujeme poznať reasonable expectations tabakovej koncernov. To sú listy, ktoré potrebujeme dostávať a tiež yearly additional seizure payments a ďalšie dokumenty, pretože ja tu nevidím dôvod, prečo by to malo byť obchodné tajomstvo a okrem toho musia byť otvorené aj všetky kontakty Olafu s tabakovým priemyslom a vďaka tomuto otvoreniu má tabakový priemysel miesto za jednávacím stolom a E, chcem povedať, že um, táto dohoda tiež e, zmocňuje tento tabakový priemysel aj spolupráci s e, členskými štátmi. Partia domná Jala Sender. Pani Gresle, akceptujete otázku na modrú kartu od pani Ayla Sender? You have the Ďakujem, pán predseda. Ja, aby ste lepšie pochopili niektoré uh, eh, zvodnenia pani Gresle, tiež som videla tie dokumenty a pravda je, že uh, jedna vec je, že Olaf uh, neustále uh, to skúma. Samozrejme aj v uh, mojom štáte uh, zabavuje uh, miliardy uh, krabičiek a uh, chcem uh, pripomenúť pani Gresle, že uh, môj štát ratifikoval uh, protokol uh, pre e, boj proti nezakonnému obchodu s tabakom a na druhej strane vaša vláda to neratifikovala. E, prečo vy si myslíte, pani Gresle, že vaša vláda neratifikovala tento protokol? Pretože ju to nezaujíma, alebo pretože má iné dôležitejšie témy? Hovorím vám to preto, aby som lepšie pochopila, že aké uh, Mm, máte vy očakávania k týmto dohodám? Pane kolegyňa, potom sa pýtate mojej e, vlády. Ja som tu ako poslankyňa Európskeho parlamentu a nie ako uh, hovorkyňa uh, Nemeckej spolkovej vlády. Domnul Von, Ďakujem. Pán dve minúty. Uh, Commissioner, uh, I certainly welcome the uh, four agreements uh, between... Ďakujem, ja samozrejme vítam dohody medzi e, členskými štátmi EU a tabakovými firmami. Tie sú určené na to, aby sme bojovali s nelegálnym obchodom s tabakom a cigaretami a čerpajú z toho aj tabakové spoločnosti, pretože vďaka týmto dohodám tabakové, bez nich by teda tabakové spoločnosti e, strácali príjmy, čiže je to pre nich akýsi stimul na podpísanie týchto dohôd, ale dôležité je to aj pre EÚ a pre členské štáty, tým pádom sa nám podarí zredukovať e, stráty, e, ktoré by inak vznikali na clách. Preto dúfam, že tie existujúce dohody budú naďalej platiť a tie, ktoré majú E, ktorých platnosť má uplynúť, budú čo najskôr obnovené. Taktiež by som chcel povedať, že by sme nemali zabudnúť na rozmer zdravia a bezpečnosti, ktorý tieto dohody sebe majú, pretože je dôležité reštrukturalizovať e, veľké sumy lacného tabaku, ktorý prichádza na trh, a to zo zdravotných dôvodov. A samozrejme je tiež dôležité pozastaviť príjmy, ktoré vznikajú z pašovania tabaku, aby tieto peniaze nešli do teroristických skupín vnútri EU a mimo nej. Takže ja by som chcel požiadať o podporu, aby e, komisárka taktiež posilnila efektivitu týchto dohôd a pokiaľ nie tento mesiac, tak prosím aspoň do e, budúcej plenárky v júni. No a na záver ešte chcem povedať, že dúfam, že členské štáty podpíšu protokol, aby sa obmedzil nelegálny obchod s tabakovými výrobkami a cigaretami. Myslím si, že je to dôležité, pretože nám to umožní vyriešiť problém, alebo teda riešiť problém nielen v rámci EÚ, ale taktiež riešiť aj problém nelegálneho obchodu, ktorý prichádza do EÚ zvonku. Takže by som chcel vyzvať členské štáty, aby čo najskôr e, ratifikovali tento protokol. Mulcumim. A... Ďakujem. E, je tu modrá karta, akceptujete? Od pána Gila, nech sa páči, pán Gil. Yeah, thank you. Mr. Vol Ďakujem. Pán Von, môj priateľ z Walesu. Súhlasíte s tým, že spotrebitelia vo Velši eh, majú ten najlepšie možné služby tým, že sa tam používajú papierové balí, balenia a že sú tam otvorené hranice, pretože tu je jednoduchý prístup z EÚ. Isté, že má, je k nám ťažšie sa dostať, pretože sme na ostrove, ale predsa len je možné prekročiť hranice a myslíte si, že občania z Velsu sú dobre chránení? Áno, ďakujem pekne, tak ako povedali aj predrečníci. EU, pardon, Spojené kráľovstvo nie je súčasťou šengenskej dohody a ako obaja vieme, pravidelne cestujeme, že e, hranice sú e, pomerne prísne kontrolované na letiskách aj v prístavoch v Spojenom kráľovstve, takže je pomerne ťažké Mm, tam pášovať. Ale my hovoríme o, o tom, aby tabakové firmy e, znemožnili prínos, nelegálny prínos tabakových výrobkov a cigariet do EÚ. Ďakujem. Pán Rís, minúta. Pani Rís. Ďakujem, pán predseda. Pred 12 rokmi sme sa mohli poučiť z dohody o spolupráci, ktorá sa uzatvorila v roku 2004. To bol eh, dohoda medzi komisiou a Philip Morris. Komisia teraz chce znížiť nelegálny predaj cigariet, avšak experti z oblasti zdravotníctva hovoria presný opak a upresňujú, že v roku 2012 štyri veľké podniky zarobili vyše 4 miliardy eur a veľmi veľké percento z toho bolo práve z pašovania. A z tohto istého princípu komisia hovorí, že z právneho hľadiska by všetko bolo v poriadku, ale ja by som chcela povedať, že z etického hľadiska a z politického hľadiska všetko nie je v poriadku, pretože e, je to v rozpore článkom 53 rámcovej dohody o boji proti tabaku, ktorá hovorí o absolútnej transparentnosti medzi e, politickými činiteľmi a tabakovým priemyslom. A potom tu máme e, správu, teda pardon, smernicu, kde spravodajkyňa pani Makaven e, sa tomuto veľmi presne venovala. Takže pani predsednička, chcela by som povedať, že ešte je tu stále čas obnoviť tieto dôhody a využiť všetky možné prostriedky, o ktorých pani komisárka pred chvíľou hovorila. Ďakujem. Chcete ochotná akceptovať modrú kartu? Thank you very much. So we... Ďakujem. Takže pán Bove, minúta a pol. Vážená pani komisárka, chcem hovoriť o princípe číslo 1 protokolu VHO. Je tu naozaj ne, zásadný, nezlučiteľný konflikt medzi záujmami tabakového priemyslu, verejnými záujmami a politikou verejného zdravia. Článok 17 odsek C tohto dohovoru jasne uvádza, že zúčastnené strany, čiže EÚ, musia odmietnúť všetky partnerstva a všetky dohody s, tá, s zastupcami tabakového priemyslu. Z právneho hľadiska je to teda podľa mňa jasné. Pokiaľ budeme aj naďalej rokovať, tak budeme konať e, proti e, e samotnému európskemu právu aj medzinárodnému právu, ktoré sme podpísali v roku 2004 a ktoré začalo platiť v roku 2005. Takže si myslím, že tu je naozaj právny dôvod, aby sme tieto dohody zastavili. Nemali by sme si pliesť podvody a falšovanie Kvôli podvodom e, tabakový priemysel stráca peniaze a preto sa obracia na Európsku úniu, na, na členské štáty, aby ďalej zarábal. A my by sme dnes nemali podporovať podvodníkov, čiže by sme nemali podporovať tabakový priemysel, ktorý je naozaj v skutočnosti mafiou. A naozaj vás dnes jasne vás žiadam, aby ste zastavili všetky rokovania s tabakovým priemyslom. Je to proti verejnému zájmu verejného zdravia, je to proti taktiež e, medzinárodnému právu. Ďakujem. Pani Sulika by, vás, by, by, vás chcela, by, pán, pán Sulika by vám chcel položiť otázku. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa, že pani Ríz nechce odpovedať na otázku, pretože nemá jasné stanovisko, takže chcem položiť ja svoju otázku pánu Bovemu. Áno, máte pravdu. Potrebujeme transparentnosť, avšak zároveň Myslíte si, že národné e, policajné služby, ministri vnútra, colníci by si nemali robiť svoju prácu? Pretože ja som čítala veľa článkov o tom, že polícia je naozaj mimoriadne tolerantná, pokiaľ ide o pašovanie cigariet. Takže oni by si v prvom rade mali robiť svoju robotu. Ďakujem. Absolútne sa mi súhlasím, tú prácu si treba odviesť, ale v dnešnej dobe peniaze, ktoré komisia a OLAF získava a ktoré sa potom rozposielajú do členských štátov, kontrolujú tabakové firmy, aby overovali otázky e, podvodov, falšovania. Čiže tí gangstri, tí pašovateľia tabaku organizujú, organizujú kontrolu pašovania. Je to to úloha, pokiaľ ide o kontrolu? Nie, nie je. No a taktiež sa môžeme pozrieť na sudcov, napríklad v Belgicku, v prípade Dali, kde veľmi veľa e, ľudí, pán predsedajúci prerušuje rečníka. pentru două minute. Prosím, obmedzujte sa na rečnícky čas a teraz má pán Kobun e, slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme chceme zastaviť pašovanie nelegálnych cigariet, avšak máme absolútne otvorené dvere, pokiaľ ide o kontrolu pašovaných výrobkov. A toto je v skutočnosti len e, pištol na spánku firiem, ktoré pre EÚ prinášajú miliardy E, eur v oblasti tabakového priemyslu. Ako vy by ste chceli riešiť problém e, pašovaného tovaru? Hovoríte tu o baleniach, cigariet, ale takéto riešenie by bolo naozaj len snom pre pašovateľa, pretože to by, vďaka tomu by bolo pašovanie ešte jednoduchšie. Pokiaľ by tie škatulky boli naozaj také jednoduché, ako sa teraz navrhuje, tak eh, by sa trh zavalil, zaplavil um, ehm, pášovanými výrobkami, pretože by bolo oveľa jednoduchšie vyrábať uh, eh, falzifikaty. EU rokuje o dôležitých medzinárodných dohodách, avšak toto je absolútne nedemokratické, pretože toto by malo spadať pod právomoc členských štátov a nie pod EÚ, pretože prostredníctvom týchto dvoch dohôd tabakové firmy zaplatili do EÚ rozpočtu 2,15 miliardy EU, EU, eur, čo je výpalníctvo, ktoré e, je hodné Al Caponeho. Um, Ďakujem, pán Coburn. Pani claudia Schmidt, máte minútu. Herzlichen Dank. Um, Srdečná vďaka, pani komisárka, pán eh, predseda. a Dohoda s tabakom v terajšej podobe je údajne dobrá vec, ale ako dobrá to eh, vlastne nevieme, pretože komisia eh, nechce alebo nemôže nám oznámiť výsledky jej hodnotenia, ako sú vôbec vypracované. Všetci však vieme, že dohoda s Filipom Rysom vyprčí v roku 2016 a preto mám otázky, že kde vidí komisia prednú hodnotu ročných platieb princíp, keď eh, tie prostriedky eh, nie sú očovo viazané a vyplacané členským štátom. Eh, nastali už prvé rozhovory s Filipom Morisom, aby sa posudzovalo možné predlženie tej dohody a ak nie, tak kedy sa to stane a prečo teraz sa mrá čas s e, tými preskomy Eurobarometru k tabakovej dohode a e, kde má byť pridaná hodnota. E, je na čase, aby ste otvorili karty, pretože tie otázky sa množia a čas nám ubieha. <clears throat> Ehm, domnul Gajer, pentru două minute. Ďakujem. Pán Gajer, dve minúty. Ďakujem, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda, vážená pani podpredsednička Georgieva, kolegyne, kolegovia. E, ja e, som e, nemecký sociálny-demokrat, nie som zelený. E, vy aj e, spomínate e, rozdiel medzi mňou a kolegom Venom a chcem upozorniť na jeden bod, ktorý ešte neuznel v debate a to je veľmi dôležité pre bojovanie e, pašovania cigariet. Za tým stoja ktorý organizovaného zločinu a e, musí e, sa tento tovar e, vyrobiť a distribuovať a peniaze, ktoré sú za to v hotovosti príjmané, musia byť prepraté a pašovanie cigariet teraz v Európe môže sa konať len na základe organizovaného zločinu a toto je situácia, ktorá podkopáva demokraciu a ktorú musíme brať výsostne vážne. Je to správne a že právny predpoklad, že skutočné nebezpečenstva nechodia z e, tých e, falšových cigariet a z e, tých šivajc, e, ktorý je e, e teraz e, v, e, na trhu e, v Berlíne a e, na oficiálnom trhu neexistuje, ale 20% e, spotreby ukazuje, aký je to rozmer a um, tieto platby nie sú dostatočné na to, aby sa potlačilo pašovanie, na to budeme musieť robiť viac a um, aj uh, ten spolumotnec EU uh, e, v OLAFe uh, musí uh, byť prítomný uh, v dôležitých uh, hlavných listách uh, štátov vyrábajúcich cigarety a uh, mať styk s e, orgánmi a nie je priateľné, že laf je zastúpený len v Kieve, musí to byť jasne e, vyjadrené, ale e, tie prostriedky z tabakovej dohody sú len jeden zdroj prostriedok, ako s tými čo robiť ja E, nesetožný s tým, čo povedal e, kolega z e, kresťansko-demokratickej frakcie, že musíme zastaviť tieto vyjednávania. S výzvami nepôjdeme ďaleko, tak preto ich zasením tam, kde ich to boli, a to v peniazoch. Have a blue card from Mr. Bouvet. Would you Máte modrú kartu od pána Boveho, akceptujete ju? Mike. OK, ça marche keď som sa vyjadril k otázke rozdielu medzi podvodom, podvodom a falšovaním, e, Svetová zdravotnícká organizácia uznáva, že podvod je organizovaný napríklad samotným Philip Morrisom. Čiže tie siete, ktoré sa dostávajú do Európy, prichádzajú cez Rusko či iné kanály a to je uznaná vec. Tam sa ten podvod organizuje. Avšak dnes hovoríme o falšovaní a tam oni s tým majú problém, pretože na falšovaní strácajú peniaze. Takže to je v dnešnej dobe škandál. Chápete rozdiel medzi týmito dvoma otázkami? Pritom VHO jasne roz, uznáva zodpovednosť Filipa Morisa. Ďakujem, pán Bove. Ten rozdiel mi je samozrejme jasný a vy, pán kolega, musíte si na vedomie, že medzi tým podiel cigaret Filip eh, Morris eh, Eh, u cigaret, ktoré sú skonfiškované, eh, klesolo 85%, takže tá výpoveď, ktorú ste povedali o situácii vo Svetovej zdravotníckej organizácie, o hodnoteniach eh, Svetovej zdravotníckej organizácie, pravdepodobne nie je aktuálna, pretože to obvinenie, že tabakový priemysel sám podporuje to pašovanie, zasa, že minimálne na túto firmu nesedí a hm, preto ja podporujem dohodu. Domnul eh, Poche Miroslav, pentru un minut și 30 de secunde. Ďakujem za slovo, pane predsedajúci. Pán Poche, nech sa páči. Ďakujem pekne. Fajčenie je veľké riziko pre zdravie a čokoľvek môžeme spraviť preto, aby sme obmedzili toto nebezpečenstvo, je pozitívny. A platí to aj pre boj s nezákonným obchodom s cigaretami a s tabakom. Jednak prichádzame o miliardy eur na clách na daniach, ale zároveň otvárame priestor svoje pre ďalšie negatívne sociálne javy. V niektorých členských štátoch vlastné nelegálne cigarety vedú k väčšej závislosti mladých od tabaku a práve mladých ľudí by sme najviac mali chrániť. Zisky z nezákonného obchodu s cigaretami e, tiež e, prispievajú k financovaniu organizovanému zločinu, organizovanému zločinu. Čiže asi sa zhodneme, že mali by sme tomuto problému e, venovať primeranú pozornosť. A preto Európsky parlament podporil uzatvorenie tých dohod v roku 2004, ale dnes už tak pozitívny nemôžeme byť, pokiaľ ide o ten laxný prístup Európskej komisie. Bohužiaľ, momentálne nemáme k dispozícii relevantné informácie, ktoré pre mňa sú veľmi dôležité pre budúcnosť týchto dohôd a parlament ich musí razantne vyžadovať. V prvom rade zatiaľ nevieme, či tie dohody naplnili očakávania, ktoré sme do nich pred rokmi vkladali. Hoci nové rokovania e, s tabakovými spoločnosťami začali pred rokom, Komisia nám doteraz neposkytla žiadne informácie, ako bude situácia vyzerať od polovice budúceho roku, kedy vypršia momentálne zmluvy. A vlastne nevieme, či tie vzájomné spolupráce s tabakovými spoločnosťami sú dobrým e, spôsobom. Podľa mňa E, to, čo robí komisia, nie je spôsob, ako presvedčí e, verejnosť a poslancov o tom, že má správny prístup k tejto téme. Ďakujem pekne. Kolega Valčitis, e, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani komisárka, pán predsedajúci. V roku 2007 na plenárke Európsky parlament pochválil tú dohodu, ktorú komisia podpísala z PMI a takisto aj tie všeobecné dohody s inými výrobcami e, tabaku. Čiže veľa sa e, pozitívne dosiahlo pri e, boji, boji proti pašovaniu a falšovaniu tabakových výrobkov. Naďalej no ale strácame alebo prichádzame o 10 miliard eur ročne a väčšina pášovaných cigaret prichádzajú práve cez naše hranice v Pobalskom regióne. Čiže je potrebné, aby sme situáciu naďalej vylepšovali. Ale treba si povedať, či máme pod, mm, pokračovať s tými dohodami s tabakovými e, firmami aj po roku 2016. A pokiaľ si to máme povedať, najprv musíme vedieť, čo sa dosiahlo a aké prípadne boli nedostatky týchto dohod. Ďakujem. Mulțumim. Domnul Florenț, un minut și 30. Ďakujem pekne. Ďalej pán Florenț. Pani komisárka, ďakujem. Som trošku zrazený tým, e, že e, nazývate e, tých pašerákov tabaku pašerákov. Podľa mňa sú to e, zločinci proti zdraviu a daňam. E, ja už 20 rokov e, sa tým zoberám a práve sme um, prijali e, smericu e, tabaku a teraz e, sme pri tom, aby e, sme e, Hm, tie e, kritéria spätnej e, vystupovateľnosti e, zmenili, aby sme to uľahčili tým firmám. A musíme urobiť to, na čo sme sa zhodli pred dva rokmi a to rozvíjať stratégiu E, spätnej vysledovateľnosti a e, tabakový e, priemysel má veľký záujem, aby mal účasť na tomto systéme spätnej vystupovateľnosti a majú záujem na to, aby čo najviac pašovaného tovaru deklarovali aj čo najmenej falšovaného tovaru, pretože falšovaní musia platiť a falšovaní platiť a pašovaní nie. A toto je zaražujúce, že v systéme eh, voľného predaja je to ešte možné teraz, eh, takže eh, ne pridávate plyn tam, kde to je zbytočné, ale na to, aby sa to vyjasnilo kolegyňa Gressle, spomenula tie jednotlivé detaily a to nespomínam, lebo ona to dobre vysvetlila. Dámna Görling. Ďakujem pekne, pani Gerling. Ďakujem. Tieto tabakové dohody nie sú dokonalé. Boli kritizované rôznymi kolegami. Sú tam ustanovenia, ktoré naozaj nie sú veľmi striktne e, nastavené, to si povedzme rovno. Nakoniec aj e, tá smernica o tabakových výrobkoch sa ťažko e, prijímala. Vidíme, že sú tam rôzne taktiky, ktoré sa využívajú v tejto oblasti a na tých najvyšších úrovniach. Ale tieto dohody E, prispeli e, k boju proti e, falošným cigaretám. Je to istá súčasť našej širšej snahy bojovať proti nezákonnému obchodu s cigaretami. A pokiaľ nemáme lepšie plány, tak myslím si, že by sme mali predsa len to predlženie týchto dohôd opatrne privítať. Ale samozrejme, treba to spraviť ešte oveľa viac najlepší spôsob, ako bojovať proti podvodom je e, znižovať samotný dopyt. E, treba podporovať ľudí, aby tieto <laughs> nechutné cigarety nefajčili a preto chcem podporiť e, komisiu v tom, aby dosiahla to, alebo išla tým smerom, aby implementácia smernice o tabakových výrobkoch bola čo možno najrýchlejšia. Ďakujem pekne. Ďalej ide Catch the Eye. Hlasili, hlasili sa viacerí kolegovia a dám slovo jednému človeku za každú politickú e, skupinu. Pani Petty, nech sa páči, jedna minúta. Cigarete i direkt... Ďakujem e, pekne. Fačenie e, cigaret je riziko pre ľudské zdravie a práve preto treba veľmi prísne tento kon- sektor kontrolovať. Pokiaľ Mm, ľudia fajčia takéto nezákonné cigarety, tak samozrejme my strácame e, príjmy, dane, e, je tam istý dopad na zdravie týchto ľudí, čiže tých e, negatívnych dôsledkov je viacero. Aj tá finančná, aj tá zdravotná stránka je veľmi významná. A treba, aby naši spotrebitelia boli lepšie informovaní o vzťahoch medzi tabakovým priemyslom a medzi komisiou. Kontraband E, pokiaľ ide o e, alkohol alebo tabak e, je predmetom veľkých sankcií a samozrejme ten kontraband fičí, tak povie najmä na východnej Európe, pretože do istej miery je korelovaný s chudobou obyvateľstva. Čiže my musíme posilniť nástroje v rámci boja proti týmto neduhom. Pán Nekov, nech sa páči, jedna minúta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 cigaret. A preto musíme e, nájsť e, nástroj, ako s tým niečo spraviť. Tieto výrobky sú pritom veľmi nároč, e, na, škodlivé pardon, pre zdravie našich občanov. A je tu aj riziko spoločensko alebo sociálne, v tom zmysle, že tie pracovné podmienky v tomto sektore sa tým pádom nedodržiavajú a viac ako 10 miliónov cigariet sa dostáva napríklad e, do Bulharska takýmto nezakonným e, spôsobom. A e, my aj v Bulharsku o milióny lev prichádzame a je to dokopo, dokopy objem, ktorý by mohol financovať celú školskú dopravu u nás v Bulharsku. Myslím si, že tie dohody by teda mohli pokračovať. Ďakujem, pán Damasky, ale jedna minúta. Považujem eh, komisár Georgieva. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Dosť sme kritizovali tie dohody, tie tabakové dohody. Samozrejme nie sú ani dokonalé, ale sú e, potrebné, rovnako ako posilnenie kontroly eh, aplikovania týchto e, do, dohôd. V Bulharsku sa e, vyrába veľa e, tabaku, približne 5 zamestnancov v sektore e, polnohospodárstva pracuje práve e, pri, vo výrobe tabakových e, výrobkov. Naozaj dokonca aj pokiaľ ide o príjmy, je to tuším až 13% polnohospodárstva, čiže je to sektor, ktorý je dôležitý pre niektoré regióny Bulharska, pre niektoré komunity a práve preto všetky reštriktívne opatrenia v rámci tohto sektoru budú mať negatívne dôsledky pre E, našich e, výrobcov tabakových e, výrobkov u nás v Bulharsku. A preto ma teší, že komisia chce posilniť kontrol, pokiaľ je dodržiavanie týchto dohôd, tak aby sme skoncovali s tým falšovaním a pašovaním. Ďalší kolega. Mm, ďakujem pekne. Hovorí pán poslanec Jakovčič. Pokiaľ tieto dohody vyriešili otázku e, kontrabandu, alebo ak je to tak, ak sú úspešné, ak sú užitočné, tak samozrejme sú e, pre nás pozitívne. Ale pokiaľ hovoríme o tej strate 10 miliard eur e, z našich rozpočtov, to tiež je pozitívna vec, teda aby sme s tým niečo robili, tak samozrejme. A počuli sme tu aj isté obavy, otázniky, pokiaľ ide o to, či naozaj sa v tejto oblasti pracuje dobre, pretože sú e, tu rôzni aktéry v rámci tohto celého obrazu, tak povedia, z ktorí možno majú nejaký, nejaké svoje zase iné záujmy a tak ďalej, ale ja sa chcem e, spýtať, e, e, či by sme mohli ochraňovať aj tých malých výrobcov tabakových výrobkov, nie iba tie veľké nadnárodné firmy. Je to sektor, ktorý je napríklad u nás v Chorvátsku dôležitý sektor, máme, proste vyrábame dosť veľa tabakových výrobkov, takže myslím si, že eh, aj takíto menší výrobcovia by tam mali byť eh, zahrnutí. Eh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, aj poslanec Ferreira. Sú tu isté otázky, ktoré treba ešte vyriešiť, pokiaľ ide o tieto dohody medzi komisiou a tabakovým priemyslom a E, naozaj treba si na ne bližšie, tak povedať, posvietiť. Napríklad, aký je cieľ e, týchto dohôd? Chceme bojovať proti falšovaným e, tabakovým výrobkom, ale toto nie sú nezávislé nejaké laboratórie, to samotný sektor, ktorý rozhoduje o tom, či došlo k falšovaniu. Oni samotní vlastne kontrolujú, či došlo k, k fašovaného eh, výrobku a to nie je veľmi transparentný eh, postup, takže mali by sme ho nastaviť transparentnejšie. Boli tu isté otázky, pokiaľ ide o tie objemy, eh, ako sa využívajú tie financie, e, keď idú nejakom členskom štátu v rámci e, tej dohody. Proste jasná vec je jedna, treba ďalej bojovať proti závislosti od tabaku. U nás napríklad za 4 roky v Portugalsku, Portugalsku počet miest, kde by ste mohli dostať nejakú, nejakú osvetu v boji proti e, tabaku sa e, znížil e, na polovicu a teda povedzme si, kto vlastne z toho e, ťaží a kto neťaží v tej súčasnej situácii. Pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste sa zúčastnili tejto diskusie. Vidím, že téma je zložitá, o ktorej dnes hovoríme a chcem sa opäť e, ospravedlniť za to, že som e, si tu e, kolegov pomýlila, aj z ich strany, určite to nebolo náschval z mojej strany a chcem sa poďakovať aj pánom Gejerovi, aj pánovi Starsovi za ich e, príspevky. Chcem povedať 5 e, vecí, ktoré by boli e, pozitívne, istým pozitívnym krokom v rámci prebiehajúcej diskusie s parlamentom na túto tému. To som treba povedať ako prvú vec. Osobne sa zavezujem, že naďalej E, sa budem snažiť konať takým spôsobom, aby sme spoločne mohli definovať, aká je úloha tohto konkrétneho nástroja. Ako povedali viacerí kolegovia, potrebujeme taký širší prístup. Samozrejme, nestačí zďaleka tento jediný nástroj, ale musíme aj rozhodnúť o úlohe tohto nástroja do budúcna. Po druhé, sú tu rôzne názory, ktoré zazneli, ale jedna e, vec e, je e, taká, na ktorej sa zhodneme skoro všetci, a to síce je potrebná väčšia miera transparentnosti. Do budúcna teda sa budeme snažiť tieto diskusie viesť v duchu transparentnosti do tej miery, do ktorej transparentní môžeme byť, tak aj budeme transparentní určite budeme chcieť navrhnúť spôsoby, ako by ste aj vy e, sa mohli zaangažovať do tých rokovaní. Po tretie, momentálne žiadne rokovania neprebiehajú na základe e, tých e, dohôd sú tam isté také predbežné diskusie, to si e, vyžaduje dohoda s PMI. Dva roky predtým, ako vlastne vypršia tá dohoda, musíme sa pozrieť na možnosť predlženia. Tieto predbežné diskusie sa venovať jednej téme, a to síce bola by, bol by záujem zo strany Philip Morris, o to predlženie. Oni podľa všetkého záujem majú a my tiež e, sme povedali, že predtým, ako sa dostaneme k nejakému ďalšiemu e, prípadnému kroku, či už za alebo proti rokovaniam, tak my najprv si naše vyhodnotenia musíme tiež uzavrieť. Tie uzavretia alebo tie analýzy prebiehajú, keď ich budeme mať hotové, e, budeme ich s vami zdieľať a potom na základe toho sa rozhodneme, či e, chceme e, tejto dohode pokračovať a budeme sa konzultovať aj s radou, aj s parlamentom, či teda chceme predlčiť túto dohodu. Niektorí kolegovia e, sa jasne vyjadrili za pokračovanie, niektorí možno tak e, e, menej jednoznačne, ale tiež skôr za. A zase iní kolegovia vystúpili proti predlženiu, čiže treba sa pozrieť aj na výhody, aj na nevýhody e, takéhoto prípadného kroku, až potom sa rozhodneme, čo spraviť a budeme to robiť, e, slubujem, transparentným spôsobom. Nebudú žiadne e, také rokovania prebiehať, o ktorých by ste vy nevedeli, pokiaľ vôbec nejaké rokovania budú, pretože, ako som povedal, to je ešte otvorená otázka. Po štvrté, zaznela tu otázka. Máte právo vôbec zvažovať tieto rokovania, keďže v protokole v bode 5.3 rámcového dohovoru hovorí, e, je napísané teda, že e, musíme chrániť e, verejnú politiku pred nejakými komerčnými záujmami. Čiže inak povedané, s týmito ľuďmi vôbec nerokujte, nevybavujte sa s nimi, ale ja, to ste hovorili napríklad vy a ja chcem zdôrazniť, že sekretariat FCTC napríklad eh, vydal usmernenia, pokiaľ ide eh, o to, akým spôsobom tento článok spomínaný by sa mal strany jednotlivých eh, zmluvných partnerov aplikovať v praxi. A je tam jasná výnimka pre záväzné dohody, ako je napríklad táto do, tabaková dohoda. Čiže to ešte neznamená, že máme to rozhodnutie hneď prijať jednoznačné, ale proste je tu istý dokument, isté usmernenia, ktoré sú súčasťou toho protokolu a jasne sa na túto tému vyjadrujú. A potom po piate, chcem jednu vec vyjazniť, to sú tie nezávis- nezávislé laboratória. My súhlasíme s tým, že je to potrebné, viacerí ste povedali, že ak samotné firmy majú možnosti tieto vyhodnotenia, tieto analýzy e, vykonávať samé, tak vlastne my trošku sme v úvodzovkách e, slepí a my e, chceme sa vybrať aj týmto smerom, že by sme teda spravili nezávislé laboratórium alebo využívali jeho služby. Tak. A to hodnotenie sa teda blíži a chcem zdôrazniť, že bol tu dosť veľký e, dopad zatiaľ na znižovanie nezákonného obchodu. Máme tu diskusiu, ktorá napríklad teraz trvala približne hodinu a pol a za každú minútu tejto hodiny a pol, čo sme sa tu rozprávali, 22 balíčkov e, nezákonných e, cigariet bolo zhabaných Čiže naozaj hovoríme tu o, e, tu o miliardách, to je ten celkový e, objem. A to sú cigarety, ktoré sa nedostávajú na náš trh, ktoré nie sú e, takto neferovne cenovo e, zvýhodnené, ktoré sa nedostávajú za tieto ceny k našim mladým e, e, ľuďom, ktoré vlastne nevyberajú peniaze z našich rozpočtov, tak povediac. Čiže ja si myslím, že sú tu isté jasné výhody, ale samozrejme treba pamätať aj na to, že náš regulačný kontext sa priebežne vyvíja. Momentálne tu máme smernicu, máme tu protokol a musíme sa snažiť, naozaj súhlasím s tými kolegami, ktorí to povedali, e, musíme sa snažiť implementovať tú smernicu, urýchliť ratifikáciu e, protokolu a to je náš hlavný cieľ. Otázka je, či potrebujeme do budúcna aj iné nástroje, ktoré by doplnili tieto dva základné prvky toho, čo chceme využívať na boj proti eh, jednak eh, fajčeniu, ale teda aj pašovaniu či už teda z finančných alebo zdravotných e, dôvodov. Až kedy to témy a otázky budeme prebájať s vami, e, s vašou pomocou a som za ne veľmi vďačná. Ďakujem pekne. Noi este închisă.